hlasovanie po častiach môžu byť ešte predložené. Ďalej, pristúpenie Bulharska a Rumunska do šengenskej oblasti, e, to je takisto predmetom e, ústnych otázok predložených skupinami ALDE, NGN a EFD tretí, B, tretí bod. E, situácia v Jemene a v Bahrajne e, sa bude posudzovať v širšom meradle a bude tam zahrnutá aj situácia v Sýrii a v Egypte. Po štvrté vyhlásenie podpredsedu komisie vysokej predstaviteľky podpredsedničky komisie vysokej predstaviteľky bude zahrnutá po diskusii o situácii v Egypte, Jemene, Bahrane a v Syrii a 2. oktobra sa bude hlasovať, nebude sa hlasovať zajtra, rozpráva sa odohrá dnes po vyhlásení vysokej predstaviteľky, ale hlasovať sa bude až na ďalšej schôdzi. E, Minutové vystúpenia. Tieto odznejú po bode o Ukrajine. A napokon sa zasadnutie rozšíri až do 10. hodiny večer štvrtok. Správa pani Bowles týkajúca sa vymenovania výkonnej rady Európskej centrálnej banky bude zahrnutá do e, e, časti rokovania ktoré sa bude hlasovať. E, sú nejaké pripomienky, námietky od politických skupín? Zdá sa, že nie sú. A tým sa dostávame k navrhovanej zmene. Pán Golniš? Ďakujem, pán predseda. Ja mám jednu pripomienku k dnešnému programu. Skutočne predpokladá sa diskusia o situácii v Jemene a Bahrajne a má sa rozšíriť aj o Syriu a Egypt. Tieto otázky sú veľmi dôležité, ale ide o štáty, ktorých nemáme nejaké priame aktuácie, e, informácie. Ozbrojené Eh, ozbrojené síly európskych krajín v rámci NATO ešte stále v Líbii zabíjajú prívržencov starého režimu. Neviem, koľko obetí doteraz európske bomby spôsobili v Sirte a v okolí. Zdá sa mi, že by sme sa mali tejto otázke venovať. My nie sme len predlženou rukou NATO alebo e, USA. Ďakujem. Teraz eh, prechádzam k návrhu EPP, ktorý sa týka termínu na predkladanie návrhov uznesení týkajúcich sa situácie, respektíve rozpravy o situácii v Jemene, Bahrejne, Syrii a Egypte. EPP požiadala